Okay, friends, uh, Dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Začneme s našim zasadnutím a ako istotne všetci viete, pán Hendel je už ako predseda tohto výboru nazad a to je úžasná informácia pre nás. Uh, you have been our absent friend ste boli v neprítomnosti, ale stále našim priateľom a vždy sme verili v to, že sa vrátite medzi nás do vašej pozície, takže ste sa vrátili a teraz vám dám predsednícke kladívko a povediete nás hlasovaním. Takže to je veľmi dobrá správa pre nás a to hlasovanie dnes bude jednoduché, takže nie je problém. Môžete sa kľudne predstaviť ešte raz. So, Hm? Micro. So, schönen guten Morgen alles. Prajem všetkým pekné dobré ráno. Chcel by som sa za tie blahopriania poďakovať. Ďakujem všetkým tým, ktorí ma pozdravili a ktorí ma zdravili, aj keď som bol dlho neprítomný, chorý. Skutočne vám ďakujem za vašu solidaritu a snažil som sa sledovať to, čo sa tu robilo. Výbor náš riadne pracoval, takže to môžem povedať takto prierezovo cez politické spektrum a ešte tie týždne, ktoré nám zostávajú, to zvládneme. Máme pred sebou pár vecí. Dnes vlastný program nie je až taký nabitý, ale sú tu aspoň teda nejaké veci, ktoré treba završiť, pretože treba ich dokončiť. A takisto sa chcem poďakovať Marite za to, že ako ma zastupovala. My sme sa dohodli tak, že ja budem vo svojom úrade a Chcel som sa aj vzdať predsedníckého postu, ale dohodli sme sa, že budem aj naďalej, teda v neprítomnosti a že ma zastúpia a potom uvidíme. Ešte nie som teda na 100% zdravý a to už vôbec nie na 150%, ako zvyčajne zvyknem pracovať, ale už som na najlepšej ceste a v najbližších týždňoch urobím, čo bude v mojich sílach na to, aby som podporil prácu tohto výboru. Ďakujem pekne. Takže teraz prejdeme eh, k nášmu programu. Nemáme tu žiadnu zmenu. Takže môžeme tento bod programu odfajknúť a pokiaľ ide o jazyky, máme tu malštinu, chorváčtinu, bulharštinu a finštinu, ktoré sú teda iba pasívne dnes. A pokiaľ ide o zápisnicu, 23. januára. Nie sú žiadne pripomienky ani zmeny, takže môžeme otvoriť hneď bod číslo 4. To je správa o interinstitucionálnych rokovaniach a tu máme pána Guillaume Baláša. Už je medzi nami? Je tu? Ešte tu nie je? Takže to môžeme posunúť až po hlasovaní, keď príde, aby nás mohol potom patrične informovať. Ähm, wir können zumindest unter diesem Tagesordnungspunkt den zweiten Teil. Takže v rámci tohto bodu môžeme vybaviť aspoň druhú časť. Kolega Lenás je tu a môže nás informovať o European Labour Authority. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte medzi nami. Vítam vás aj ja dobrými informáciami, hovorí pán Lenertz. E, vo štvrtok do poludnia v Štrasburgu sme mali posledný trialog s rumunským predsedníctvom a bola tam aj pani komisárka Tyson a podarilo sa nám nájsť dohodu ohľadne Európskeho úradu pre prácu, ktorý sa bude aj volať European Labour Authority v angličtine, čo je veľmi dôležitým krokom pred pre Európsky parlament. Myslím, že sa nám podarilo vyrokovať veľmi vyváženú dohodu, ktorá zapracúva via, alebo reflektuje viaceré dôležité pripomienky, ktoré parlament predložil, vrátane účasti sociálnych partnerov v rámci výkonných rád, správnych rád a takisto aj pokiaľ ide o efektívny odsek ktorý sa týka spoločných inšpekcií, vrátanie ustanovení dobrých pravidiel v oblasti mediácie medzi členskými štátmi, takže môžeme skutočne byť s výsledkom veľmi spokojní a očakávame, že budeme v stave hlasovať tu vo výbore už budúci týždeň a ak sú nejaké otázky k obsahu, som rád, že môžem potom na ne neskôr zodpovedať. Ďakujem pekne. Takže môžeme sa o to pokúsiť hneď teraz. Sú tu snáď otázky na adresu pána Lenarsa? Zur Zufriedenheit beantwortet. Či predsa len? Enrique, nech sa páči. Deux choses. Je ne peux me résister. Dve veci nemôžem e, nevyjadriť obrovskú radosť, že ťa tu vidím, to má, že nám predsedáš. A e, ty si nám to chýbal. A po druhé, téma pána Lenása je veľmi dôležitá a ja by som mu chcel zablahoželať. Dankeschön. Gibt's weitere Bemerkungen? Ďakujem pekne. Ešte niekto iný k tejto téme? Nikto. Nič? Nech sa páči. You, Chairman, also... Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som vám chcel zablahoželať. Uh, ja som bol teňovým spravodajcom a chcel by som povedať, že sme pracovali zo strany Európskeho parlamentu s veľmi dobrým tímom. Takisto chcem zablahoželať spôsobu, ako pán Lenárc viedol tie rokovania. Viedlo to nakoniec k úspechom vzďakom na, vzďa, vzhľadom na tie jeho skúsenosti roko, v rámci rokovaní, takže dúfam, že budeme mať skutočne vec, do, dobrý výsledok, o ktorom budeme môcť hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Sú snáď ešte nejaké iné otázky alebo pripomienky? Pane Harkin. Ďakujem pekne. Vitajte medzi nami. A druhá vec, nechcem oberať výbor o čas, ale chcela by som zopakovať to, čo povedal pán Pirinsky ohľadne slov vďaky voči nášmu kolegovi za odvedenú prácu. Ďakujem. Danke. Ballas ist hier. Ja. Už prišiel aj Guillaume Balas, takže dáme mu chvíľu na to, aby si vydýchol. Momentálne sa nachádzame v programe pri bode 4.1 a ak môžeš, tak nech sa páči. Ak ja nehovorím po nemecky, ale eh, hovoríme o interinstitucionálnych negociáciách. To vás zaujíma však. Áno, takže počúvajte, čo vám chcem povedať. Nachádzame sa v takej čudnej situácii. Teraz máme málo času, to znamená, že ak, ak do začiatku marca toto neuzavrieme, tak bude veľmi ťažké dovolie dosiahnuť definitívnu zhodu a dohodu. Máme tu také dve pár paralelné, dva paralelné diskurzy a je veľmi ťažké ich spojiť, aj keď som optimista. Poprvé, parlament, e, ktorý ja vlastne predstavujem v negociačnom týme za rozličné skupiny, my tam e, máme všetky dôležité témy. My sme navrhli kompromisné návrhy. A pokiaľ ide o všetky naše e, východiskové pozície, tak urobili sme ústupky, či už je to otázke e, cezhraničných zamestnancov, e, mnoho aktiv, o viacnásobných aktivitách o legislatíve, ktorá by bola globálne aplikovateľná. My sme skutočne urobili ústupky smerom ku kompromisu. Problém je taký, že dnes rada sa e, veľmi málo e, hýbe a nazdáva sa, že oni vlastne dávajú taký návrh, ktorý je vlastne e, vzhľadom na e, rovnováhu v rade e, nemeniteľný a my by sme mali ich návrh prijať. To je ich názor. A oni sú nielen veľmi málo priateľné tieto návrhy často ale dokonca neaplikovateľné alebo veľmi nebezpečné, pokiaľ ide o aplikáciu. Ja viem, že je tu istý pohyb, že sú také veľmi silné diskusie, lebo mám správy, že sa vlastne, že prebiehajú inter interné diskusie v rade, ktoré sú veľmi dôležité. Budúci trialóg prebehne dnes. Bude, budúci šedov budú zasadať dnes. Popoludní trialóg bude zajtra. My e, tam uvidíme lepšie, aká je naša naša situácia. Zaujímavé je, že rada chcela e, zrušiť niektoré trialógy. Ja si myslím, že to nie je dobrá metóda. Práve naopak, trialógy treba e, organizovať častejšie a e, samozrejme, že v takejto situácii je trochu taká aj psychologická záťaž a vlastne mm, ja to chápem, že oni, oni sa necítia dobre vzhľadom na situáciu, keď čelia týmu z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne a veľa úspechov do ďalších e, rokovania v ďalšom postupe. Takže môžeme pristúpiť k dnešnému hlasovaniu. Budeme hlasovať o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii. Budeme hlasovať, teda um, novite. Máte všetci svoje kartičky, sú tam, kde sa majú nachádzať v prístrojoch. So, können wir die Abstimmung eröffnen? Môžeme teda začať hlasovať. Nikto proti tomu nenamieta, takže začneme hlasovať. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 39 hlasov za, štyria sa zdržali, piati boli proti. Marita, nech sa páči. E, chcela by som povedať len niekoľko slov, keďže som podporovala pána AKV počas jeho mnohých stretnutia, našich stretnutí, ktoré sme mali často aj do neskorej noci. Len chcem povedať, že výsledky sú dobré a bola som si istá, že sa nám to podarí, že sa vám to podarí. A naozaj ste boli takí eh, odhodlaní, pracovali s takým veľkým nasadením, že sa nám podarilo dosiahnuť dobré výsledky pre všetky členské štáty. Takže ďakujem veľmi, veľmi pekne za túto komplikovanú prácu a najmä za dobré výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Uh, me, Ak mi do dovoliť poďakovať sa všetkým, ktorí pomáhali sekretariátu, týmu. Naozaj to bola veľmi dôležitá problematika. Ja sa môžem v eh, mene európskych občanov skutočne všetkým len a len poďakovať. Aj ja sa chcem srdečne poďakovať Enrike. Takže máme bod dnešného programu 6, ktorý ale presúvame na program nášho nadchádzajúceho zasadnutia. A teraz budeme hlasovať o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci. Tretia časť. Začneme s hlasovaním. Všetci Máte svoje hlasovacie karty. Môžeme teda zahájiť hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Máme jednohlasný výsledok. Výborne. To sa deje veľmi zriedkavo u nás. Výborná práca. Dobre, čo máme ešte na programe? Dann haben wir als letzten inhaltlichen Punkt Posledný obsahový bod dnešného programu je bod 8 rozpráva k sociálnej koordinácii, teda ku koordinácii systému sociálneho zabezpečenia. Pýtam sa, či má Arian Harkin a Jean Lambert eh, sa chcú k tomuto vyjadriť a uviezť nás do problematiky. Okay. Thank you. I think... Ďakujem pekne. Myslím si, že obe niekoľko slov budeme k tomuto chcieť povedať. Ide tu o vytvorenie vidiel pokračovania systému pre prípad Brexitu či s dohodou alebo bez dohody. Parlament už od samotného začiatku trval na tom, že práva občanov sú absolútnou prioritou. Keď to prepojíme e, s voľnosťou pohybu jedným zo štyroch pilierov Európskej únie, vidíme, že je veľmi dôležité, aby sa nám to podarilo vyriešiť, aby tam tam neboli žiadne medzery, aby e, tá istota e, bola primeraná. Mnoho e, návrhov núdzových opatrení bolo preskúmaných a došlo k niektorým pozmeňovacím menším teda zmenám v jednotlivých návrhoch. Je to E, záležitosť týkajúca sa občanov priamo a ich voľnosti pohybu. Takže na tieto veci sa treba veľmi pozorne e, pozrieť. E, viem, že aj iní spomenú túto problematiku, ale ja by som ju tiež rada spomenula si tú problematiku príslušníkov tretích krajín, Stretli sme sa k tomuto aj za radou. Máme teda informácie aj o tieňových eh, správodajcov. Komisia nám eh, povedala, že sú v, podľa článku 31 a eh, pokrytí. A rada by som sa v tejto súvislosti opýtala komisie, aby nám ujasnila, že príslušníci tretich krajín skutočne e, budú tu pokrytí, aby e, e, sme mali tie opatrenia pre 1231 nemáme. Prečo je tomu tak? Pretože to nie je potrebné, už sú pokrytí. Mali sme už túto e, diskusiu, ale Predsa len by som poprosila o presné vysvetlenie, prečo si komisia myslí, že nie je potrebné prijať žiadne ďalšie opatrenia, pokiaľ sa týka príslušníkov tretích krajín. Ďalšie e, pripomienky, e, teda niekoľko slov k pozmeňovacím návrhom, ktoré sme predložili z našej perspektívy. Sme chceli zabezpečiť, aby každý z relevantných orgánov, ktorý sa bude zaoberať touto problematikou, buď na národnej alebo celoeurópskej úrovni, bude mať postačujúci personál, pretože chceme, aby sa s touto problematikou zaoberali seriózne. Sú tam aj určité časové harmonie Viem, že aj e, kolegovia z EPP si e, tieto veci tam želali mať. Myslím, že tam nebude problém. Potom sme chceli ešte správu o e, po roku, aby sa dalo posúdiť, ako to e, funguje a či sa vyskytli nejaké praktické otázky, nejaké praktické e, problémy. Aj ústne pozmeňovacie návrhy boli e, predložené. Táto legislatíva je bez ujmy národných súčasných ustanovení alebo bilaterálnych bilaterálnych eh, dohôd, hovorov eh, medzi eh, členskými štátmi a tretími krajinami. Nož a na záver ja zvyšok prenechám na Jean. Sme mali obavy že tu budú určité, teda chceli sme, aby tam boli určité vyjadrenia vyjadrenia, pokiaľ ide o reciprocitu a dobrú spoluprácu, pretože vieme, že všetky tieto veci dobre fungujú len vtedy, keď členské štáty navzájom dobre spolupracujú. Takže je to dôležité, aby sme teda toto pozitívnym spôsobom tam mali zakomponované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, eh, Marin Harkin, eh, Jean Lambert. Ďakujem pekne. Ja takisto som chcela iba jednu otázku sa spýtať. Na viaceré z tých navrhovaných pozmeňujúcich návrhov sú od kolegov z EPP. Hovoríme tu teda o otázke bilaterálnych dohôd, ale neuvádza sa tam špecificky e, nejaké dohody e, s Európskou úniou, so Spojeným kráľovstvom a ja by som sa chcela spýtať, že či sa to prehliadlo, alebo či sa dá nájsť také znenie, ktoré by pokračovalo podporilo aj tento rozmer, pretože Európsky parlament v minulosti napríklad správa Hirš v predchádzajúcom parlamente, tam sa jasne uvádzalo, že Európska únia by takisto mala zvažovať aj potenciálne dohody s tretimi krajinami a Spojené kráľovstvo bude takouto krajinou. Uvedomujem si, my všetci si uvedomujeme, že tento návrh v súčasnom stave je alternatívnym eh, návrhom, ale v podstate tu pripravujeme pôdu pre budúcu perspektívu budúcnosti a niečo podobné sa deje napríklad aj v rámci parlamentu v Spojenom kráľovstve, kde je veľký záujem ohľadne toho, čo robí Európska únia, teda aspoň na teraz, dosť cynická pripomienka z mojej strany. Takže uvidíme, ako to dopadne, musíme si nechať otvorené dvierka a tí kolegovia, ktorí ktorí sú ochotní podpísať túto dohodu. Ďakujeme im. A to je teda jediná dodatočná otázka, pokiaľ ide o to, čo povedala Marian. Ďakujem pekne je otvorená diskusia. Kto sa chce vyjadriť? Sven Šulce, nech sa páči. Pán predseda, dovolte mi vyjadriť sa, pretože som ako prvý, ktorý sa vo výbore vyjadruje za EPP. Želám vám všetko dobré v mene celej skupiny našej a myslím, že sa nám všetkým vodí rovnako. Tešíme sa z toho, že vás vidíme opäť v Európskom parlamente, aj keď nie ste na 100% zdraví, ale želáme vám, aby ste tu tých 100% rýchlo dosiahli. Pokiaľ ide o tú správu, ja som bol tieňovým spravodajcom za EPP. Nám takisto ide o to, aby bola prioritou rýchlosť a jednotnosť medzi spravodajcami na to, aby sme v prípade nedohody ohľadne Brexitu, ktorý môže prísť, aby sme boli pripravení a ide tu teda o to, aby sme práva občanov Európskej únie, ktorí majú určitý vzťah so Spojeným kráľovstvom, tieto práva treba ponechať a aj naopak to musí byť napríklad práva občanov Veľkej Británie, ktorí majú nejaký vzťah k Európskej únii. Na čo tu myslím? Myslím na ľudí, ktorí napríklad poskytujú, využili zdravotnícke zdravotníckú liečbu a nemali to preplatené, alebo nebudú mať preplatené po prípadnom Brexite, alebo veľa ľudí, ktorí pracovali dlho v Spojenom kráľovstve, alebo takisto otázka dôchodkov. Takže sú tu aj ďalšie faktory a udalosti, ktoré sú kľúčové a rozhodujúce v tejto oblasti. A v prípade tvrdého Brexitu ako kontinentálni Európania pravdepodobne už sa nedostaneme tak ľahko k informáciám, pretože e- Spojené kráľovstvo bude tretiou krajinou, takže ide nám o väčšiu bezpečnosť, istotu, tu ohľadne toho, ako tu bude prebiehať výmena informácií a údajov. Pri každom rozhodovaní musíme myslieť na plán a zohľadniť všetky eventuality a tým sa už dostávam k tomu, čo povedala pani Lambert, treba všetky eventuality pokryť a ja považujem za možné, že možno vo Veľkej Británii nebudeme mať takú vládu eh, takto ako koho užkoľvek, ktorá môže byť možno nepriateľská voči Európskej únii a možno nám nebude už nebude ochotná tá vláda podielať sa na výmene takýchto informácií. A preto pre mňa je veľmi dobré, aby sme zamýšľali sa aj nad tým, čo uviedla rada, že členské štáty v prípade by v prípade potreby mali bilaterálne dohody medzi sebou a Spojeným kráľovstvom, pretože to by pokrylo vlastne tie potreby našich a, a anglických občanov. Musíme hľadiť do budúcnosti a čo je takisto dôležité, chcem povedať, že tieto bilaterálne dohody, ktoré som tu bol spomenul, to by mali byť nejakým plánom B, iba plánom B a využilo by sa to iba vtedy, ak Brusel a Londýn nebudú sa schopní zhovárať, to znamená, ak Londýn nebude ochotný komunikovať s nami, a robiť kroky v prípade a v prospech tejto výmany informácií. Takže ja by som nechcel, aby veľká politika jednoducho sa potom robila na chrbto chorých a postihnutých a preto tieto návrhy, ktoré tu spomenula aj moja kolegyňa, ja som do toho vniesol a ako som už povedal, je to určitý plán B, teda iba v tom prípade, že sa dostaneme do takej situácie, kde bude ťažké s Londýnom sa zhovárať komunikovať, kde možno Londýn nebude chcieť už sa s nami zhovárať. A tieto pozmeňujúce návrhy možno by bolo zmysluplné, aby sa takto podporili bilaterálne dohody medzi členskými krajinami a Spojeným kráľovstvom. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sven Šulce. Tomas Mann. Ďakujem pekne. Teším sa aj ja, že si medzi nami, že sa ti E, vodí dobre, to nás teší. E, uviedol si, že si počul veľa prejavov, že si dostal veľa prejavov solidarity. Treba povedať, že ty si bojovník, pretrval si a si tu. To je úžasné a tešíme sa, že si opäť medzi nami. A pokiaľ teda ide o obsah, Sven už spomenul niektoré veci. Najdôležitejšie je to, aby sme tu mali tú bezpečnosť, e, istoty pre zamestnaných zamestnancov nemôžu byť osamotení, nemôžeme ich nechať v štychu. Máme tu takú prekérnu situáciu. Nedávno som sa zhováral s Poliakmi, ktorí pracovali vo Veľkej Británii a povedali, že odkedy je tu táto, toto prenasledovanie čarodejníc vo Veľkej Británii, tak sa situácia dramaticky zmenila. A to je zlé. My nemôžeme jednoducho s penou na húbe sa snažiť dosahovať výsledky, ktoré tu máme, potrebujeme udržateľné riešenia. Áno, to, čo povedala Jean a Marian, my potrebujeme tú možnosť mať určitú víziu budúcnosti, mať možnosti spolupráce v budúcnosti, ale v podstate nevieme, ako sa môže tá situácia zhoršiť v budúcnosti. A Veľká Británia je krajina, ktorá vždy bola dôležitá. Je to dôležitá krajina aj pre nás. My sme v Nemecku vždy radi robili spoločné veci s Veľkou Britániou, pretože vlastne vždy dodržali slovo a nevieme, že či toto v budúcnosti skutočne bude ešte tak. Takže e, je to určitá alternatíva, aby sme mali tieto bilaterálne dody, Všetko ostatné by samozrejme bolo lepšie. Právo na voľný pohyb nie je deliteľné, to sa nemôže meniť. Takže e, pani May môže cestovať, kde chce, aby sa snažila nás jednoducho rozpoltiť, ale nepodarí sa aj to. To by bolo strašné, ak by sme povedali, že vlastne výstup je, e, výstup je, e, by bol pozitívny pre Veľkú Britániu a potom by to ostatní následovali. To znamená, musíme byť féroví, musíme spolupracovať v každom prípade a musíme sa postarať o to, aby tu skutočne boli záruky pre občanov, zamestnancov, ktorí budú v budúcnosti možno spolupracovať s takouto tretiou krajinou. Takéto rozhodnutie teda už padlo, nie je tu možnosť na nejaké korektúry, ale nezabúdajme na to, ani v, v kampani hm, tá väčšina, ktorá hlasovala za Brexit, 52%, to nebola taká obrovská väčšina. A, a vidíme, aká tá situácia bola polemická svojho času. Ešte stále máme nejaké e, individu, v Európskom parlamente z týchto časov. Dúfame, že teda odídu z Európskeho parlamentu čoskoro. Ale mali sme tu ostatných kolegov ako Mariana Jean, ktorými sme veľmi dobre spolupracovali a tento duch spolupráce tu pretrvá, odhľadnúť od toho, ako, aká vláda už bude vo Veľkej Británii pri moci. Ďakujem pekne, Tomas, takže ja sa na to ja sa pripojím k tým tvojim slovám. Chcem sa ospravedlniť, pretože som e, preskočil tieňových spravodajcov k tejto správe a teraz sa už dostanú k slovu. Nech sa páči Guillaume Balas. Pán predseda žiadny problém s tým nemal. E, som veľmi rád, že vás vidím. Je to naozaj pravda. E, politické aféry, ktoré súvisia s Brexitom a tento vývoj e, je kontinuálny e, a e, takisto aj lejbristi nastúpili na túto cestu od včera, takže je to v každom prípade realita. Ja si myslím, že pozmenujúce návrhy, ktoré pre predniesli e, spravodajcovia, sú správne a e, dokážu zdôrazniť jedinečnosť parlamentnej práce. A e, vlastne týka sa to vlastne občanov tretich krajín, ktorí nepochádzajú z krajín Európskej únie lebo občania Európskej únie, e, ktorí majú pobyt v Veľkej Británii a ich štatút v budúcnosti je veľmi dôležitý, treba to riešiť. Myslím si, že komisia sa zaviazala, že pripraví k tomu text, ale neviem, v akom stave to je teraz. Ďakujem pekne, Helga Stevens. Ďakujem, vážený pán predseda. Eh, som veľmi rada, že po vašej dlhej neprítomnosti vás tu opäť vidím a prajem vám veľa úspechov do budúcnosti. Ja som tiež tieňovou spravodajkyňou k tejto téme a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme garantovali sociálnu spravodlivosť ste práva na e, dôchodok, na penziu. Európsky občania, ktorí pracujú vo Veľkej Británii, a pre nich a takisto aj pre britských občanov, ktorí pracujú v Európskej únii. Ja si myslím, že je potrebné e, garantovať túto sociálnu e, správu spravodlivosť a e, dôchodky a penzie týmto občanom. Ja si myslím, že je veľa ľudí, ktorí závisia od, od sociálneho zabezpečenia a ja som za to, aby sme mali dobrú spoluprácu s Veľkou Britániou na jednej strane a s Európskou úniou na druhej strane. E, myslím si, že sú tu veľmi komplikované veci a chcem sa poďakovať dvom spravodajcom za prácu, ktorú odviedli. Teraz sa pokúsime tento test text schváliť tak, aby sme mali aj e, eventuálne riešenie B. Ak by bolo potrebné, je dôležité, aby sme mali aj riešenie B, aby občania mali svoje práva garantované. A ja budem e, naďalej pracovať na tejto téme v záujme všetkých občanov. Ďakujem. Teraz Lynn Boyle, nech sa páči. Lynn, kde sa nachádza? Je tu? Nevidím ju. OK. nicht Dann kommt jetzt Danuta Jazovliecka. Teraz Danuta Jazovliecka, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, Tomáš. E, ja e, by som ti chcela zaželať veľa zdravia do budúcnosti, aby si mohol tu byť s nami aj v budúcom volebnom období. Nariadenie, o ktorom teraz hovoríme, bohužiaľ nekončí s tými negatívnymi prvkami Brexitu. Tak Briti, ako aj občania Európskej únie žijú v neistote a nevedia, čo sa stane e, s ich e, dôchodkami. A keď sa pozrieme, čo sa deje vo Veľkej e, Británii, tak vidíme, že máme, e, máme sa si prečo robiť starosti. E, všetky spraco- verím, že všetky skupiny budú môcť využiť výsledky našej práce a ja chcem poblahoželať našim dvom spolu predkladateľom za odvedenú prácu. Je naozaj veľmi dobrá. A, ale som trošku znepokojená, lebo nariadenie neobsahuje ustanovenia práve o tých situáciách, ktoré sa týkajú týchto občanov, o ktorých som hovorila. A keďže tu nie je žiadne riešenie navrhované, treba nájsť nejaké riešenie a treba, aby to bolo urobené zodpovedne. A sú tu návrhy, ktoré e, tu boli e, prezentované, tak áno, je potrebné, aby sme mali mali aspoň nejaké garancie, ktoré by zabezpečili, že aj v prípade, že nebude dohoda, musíme zabezpečiť a garantovať e, sociálne práva britským občanom v Európskej únii, ale takisto aj európskym občanom e, v Británii a občanom tretich krajín. Ďakujem. pekne, Danuta. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nikto sa už nechce vyjadriť z výboru. Takže teraz dostanú slovo predstaviteľia komisie. Jody Kurel. Jody Kurel. Sforza. Wo ist es denn? Bitte. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že sú tu dva druhy otázok. Prvý druh sa týka osobného rozmeru týchto otázok a potom sú tu takisto občania tretich krajín a vysielaní pracovníci. Pokiaľ ide o vysielaných pracovníkov, čo sa udeje v prípade v e, situácie, keď nebude dohoda, tak zdá sa, že tu bude poskytovanie služieb, ktoré takýmto spôsobom prestane. A vieme, že vysielaní pracovníci, ktorí pracujú v tretej krajine, budú pracovať v rámci predpisov, ktoré sa týkajú vysielaní pracovníkov do tretích krajín. To znamená, podniky už nebudú mať možnosť pracovať takýmto spôsobom. Ako som už teda povedal, tých prvých 24 mesiacov vysielania do iného členského štátu. A tu sa platia príspevky do systému domácich krajín. To znamená, ak tieto osoby by boli postihnu, e, po, poistené v svojej krajine a sú vo veľkej Británii a potom idú pracovať inde, tak vlastne tých prvých 24 mesiacov budú platiť títo poistenie do krajiny, z ktorej pochádzajú. Po 24 mesiacoch títo ľudia budú platiť tieto príspevky už do hostiteľského členského od hostiteľskej krajiny a od tejto chvíle budú vlastne začlenení aj v tomto návrhu a potom tam sú aj garancie ohľadne rovnakého zaobchádzania a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, sa, to bude v potom všetko až po tých 24 mesiacoch, pokiaľ ide od občanov.